ešte jedno oznámenie od GUE a NGL, kde mám e, žiadosti o vymenovania do výborov a delegácií. Zoznam týchto vymenovaní bude v protokole z tohto, z to, z z tohto rokovania. Ak neprídu žiadne